Good morning. Pekné dobré ráno, vážení kolegovia. Vítam vás na zasadnutí výbora e, REGI. E, vítam tu aj pani Korinu Krecu, dezignovanú komisárku pre oblast regionálnej politiky. Takisto vítam pana Michaela Rebuma, predsedu výboru regionov, ako aj kolegov z Európskej komisie a rady táto schôdza sa vysiela cez internet. To znamená, že môžu to sledovať aj občania mimo Bruselu, či už teraz alebo neskôr, pretože záznam bude k dispozícii na web stránke Európskeho parlamentu. Pokiaľ ide o usmernenia e, pri schválení komisii, sú obsahnuté v prílohe 16 e, e, rokovacieho poriadku a síce parlament eh, hodnotí dezignovaného komisára na základe eh, jeho eh, kompetencie podpory európskej veci a osobnej nezávislosti. Taktiež hodnotí vedomosti v oblasti príslušného portfólia a komunikačné zručnosti. Dezignovaný komisár alebo komisárka už odpovedala na prípravné otázky, jej písomné odpovede už boli zaslané E, členom výboru, a to vo všetkých úradných jazykoch. Chceli by som vysvetliť štruktúru dnešného vypočutia. Úvodom dezignovaná pani komisárka dostane možnosť urobiť e, úvodný prejav trvaním do 15 minút. Potom e, budeme mať čas pre 45 otázok od členov výboru a E, komisia bude e, odpovedať na tieto otázky, e, teda po každej otázke. Najprv otázky budú klásť vedúci predstaviteľa siedmi politických skupín, pričom každý dostane k dispozícii 5 minút. Jedna minúta na otázku, dve minúty na odpoveď, jedna minúta na doplnkovú otázku a jedna minúta na odpoveď. V druhom kole budeme mať 38 otázok Ehm, pre každú bude vyčlenené 3 minúty, 1 minúta na samotnú otázku, 2 minúty na odpoveď. Potom eh, odovzdám slovo pánovi Lebrunovi, predsedovi výboru regionov, ktorý tiež urobí krátke vyhlásenie. Záverom pani Korina Krecu, dezignovaná eh, komisárka pre oblasti regionálnej politiky, dostane eh, k dispozícii 5 minút, aby mohla urobiť záverečné slovo. Pridelenie e, rečníckého času sa robí na základe hontovej e, metódy a v porade vystúpení e, určili politické skupiny. Otázky nie sú zoskúpené podľa jednotlivých tém. Chcel by som zdôrazniť, že je nevyhnutné, aby rečníci dodržovali čas vyčlenený na odpovede otázky. V opačnom prípade nebudeme mať dostatok času a niektorí poslanci nedostanú možnosť vystúpiť. Takisto ako aj v plene budeme mať časomieru, ktorá bude ukazovať, ako dlho hovoríte. Máme zabezpečené mm, tlmočenie do 23 jazykov. To znamená, že rečníci môžu hovoriť rodnou rečou. Poprosím vás však, aby ste nehovorili príliš rýchlo. A teraz po týchto úvodných E, poznámkach. Dúfam, že postup je nám všetkým jasný a otváram rozpravu. Chcel by som odovzdať slovo pani dezignovanej komisárke, aby vystúpila maximálne trvaním 15 minút. Po tejto prezentácii budú nasledovať otázky a odpovede. Nech sa páči, pani Kreco.